A týmto končíme e, jednominutové príhovory a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ide tu o správu pani Roberty Angelili, kde ide o prevenciu ženských chorôb súvisiacich s vekom a pani spravodajkňa týmto dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Táto správa musí byť vnímaná v kontexte roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Predovšetkým aktívne starnutie musí byť prioritou v rámci 27 členských štátov. demografický vývoj prináša so sebou určité výzvy a jedna z nich je aj postupný nárast počtu ľudí, ktorí sú starší ako 65 rokov. Viac než 50 miliónov takýchto ľudí sú práve ženy. A tento rozdiel je dokonca ešte väčší, ak sa pozrieme na skupinu, ktorá je vo veku viac, vyššom ako 80 rokov. Tam túto populáciu tvoria skutočne majoritne ženy, hoci ženy dlhš, žijú dlhšie ako muži, častokrát majú chronické choroby a týmto sa im zhoršuje kvalita života. Medzi chorobami, ktoré poskytujú staré ženy, sú napríklad kardiovaskulárne choroby, ktoré sú chybným spôsobom považované za typický mužský problém. Rovnako sú tu aj problémy dýchacieho traktu ako aj rakovina, neurovegetatívne ochorenia ako aj depresia. Častokrát tu ide o problémy, ktoré súvisia s prístupom k zdravotníckým službám. Nie sú tu žiadne informácie ohľadne riešenia tých najbeznejších patológií. Nie je tu žiadne prepojenie medzi návštevami u špecialistov, odborníkov, lekárov. Častokrát sú tu dlhé zoznamy, kde sú pacienti na čakačke a to odrádza staré pacientky E, ktoré častokrát žijú samé. 75,8 žien starších ako 65 rokov žijú o samote. Navyše, staré ženy sú viac ohrozené chudobou. Podľa posledných údajov, ktoré máme k dispozícii, 24,5 ženskej populácie Európskej únie je ohrozených, sú ohrozených chudobou. A s tým súvisí aj rozdiel, pokiaľ ide o odmeňovanie. Ako vieme, všetci veľmi dobre, ženy zarábajú až 17% menej ako muži na rovnakých pozíciách. Avšak súvisí s tým aj voľba povolania, kde častokrát sú ženy nútené si vybrať takúto prácu, aby mohli zosúľadiť svoj život s rodinným životom a preto ženy jednoducho si nemajú takú vysokú penziu, pretože nezarábali tak veľa ako muži a majú menej peňazí na to, aby mohli chodiť potom k lekárom. Je treba podporiť synergiu medzi verejnými orgánmi na európskej, národnej a regionálnej úrovni, aby sa e, zaviedli také opatrenia, ktoré budú podporovať aktívne starnutie a starnutie pri dobrom zdraví. Treba zabezpečiť aj podporu a prístup ku kvalitnej lekárskej starostlivosti práve pri tých základných patológiách. Treba investovať do prevencie a do informácií, informovanosti, aby starí ľudia boli sebestační, aby sa skutočne tešili z dobrého zdravia. Takisto treba zabezpečiť ad hoc screening, aby sa odhalili také patológie, ktoré, ak sa teda odhalia včas, sú e, lepšie liečiteľné. Je to súčasť prevencie. Takisto sú dôležité aj zdravé životné návyky, treba bojovať proti fajčeniu, e, zneužívaniu alkoholu, treba podporovať zdravé stravovanie. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie do roku 2020 bude starých žien viac ako 20%, teda narastie to zo súčasných 12% na 20%. Avšak starí ľudia môžu zahrať v spoločnosti kľúčovú úlohu a môžu sa vyhnúť tomu marginalizácii, ktorá spôsobuje a, e, takúto depresiu. A teraz v rámci spontánnej rozpravy máme prihlásených viacero rečníkov. Pán Luhan dostane slovo. Ďakujem pekne. V Európe stúpa aj počet Európanov, e, ktorí trpia sklerózou multiplex a väčšinou sú to ženy. To je neurodegeneratívna patológia a hlavne, jednou z hlavných príčin e, zdravotného posunutia e, u starších žien. Európska komisia by mala podporovať rovno, rovnaký prístup k starostlivosti Eh, k mm, možnosti zamestnávania týchto osob, ktoré trpia touto chorobou. Eh, treba tu mať eh, komparatívny rešerš v tejto oblasti. V niektorých členských štátoch je napríklad potrebná certifikácia vzdelávania napríklad špecializovaných ošetrovateľov v tejto oblasti. A takisto je potrebné e, mať zoznam všetkých prípadov v všetkých krajinách. Ďakujem pani Tikau. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. V kontexte Európskeho roka e, aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami žiadame od komisie a členských štátov, aby e, pozbudzovali e, aktívny postoj starších osôb, aby pozbudzovali aj lepšie poznatky problematiky starnutia 75,8 žien starších ako 65 rokov žijú o samote a jedna z desiatich, jeden z desiatich jedna z desiatich domácností v Európe e, sú e, domácnosti, kde žijú e, teda staršie ženy osamotené. A týka sa to aj e, vidieckých oblasti a tam je to horšie, pretože tam nie je taká prístup zdarost, starost, eh, adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa Vertman. Ďakujem pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Vzhľadom na nízku pôrodnosť a vyšší priemerný vek eh, má Európa eh, starnúce obyvateľstvo podľa VHO treba ľudí od 65 rokov veku označiť za starých a v Európe vidíme veľkú nerovnohľadnosť medzi ženami a mužmi v tomto veku. 50,6 miliónov z sú ženy, ktoré vlastne prežívajú mužov, ale je tam aj vyššie riziko chorôb a e, sú viac nachylené na choroby. Preto je logické, musíme e, nájsť informačnú stratégiu pretože dôsledky neaktívneho starnutia e, sú nielen e, e, negatívne pre tú ženu samotnú, ale aj pre spoločnosť, ktorá z toho má vysoké náklady v oblasti medicíny a, zdravot- a sociálnej starostlivosti. Ďakujem. Pani Danuta Jazovieska. Ďakujem pekne. Dámy a páni, vieme, že ženy žijú dlhšie než muži, avšak nie všetci vedia, že po odchode do dôchodku e, majú ženy horšie zdravie a po 65 rokoch veku sú viac náchylné na choroby veku. A mimoriadne si to uvedomujeme práve teraz, keď vlády zvyšujú vek odchodu do dôchodku bez toho, aby sa zamysleli nad tým, ako e, sa postarať o e, starších občanov. To e, je úloha tak členských štátov, ako aj únie, aby pripravili ľudí na vyšší vek. Prevencia môže zlepšiť fyzické aj mentálne zdravie a tieto aktivity by sa mali zamerať na ženy, pretože sú dvojnásobne diskriminované ekonomikou, menej zarábajú a takisto viac sú náchylné na e, choroby súvisiace s vekom. Vyplýva to zo správy pani Angelily, ktoré by som chcel zavlážať k tejto správe. A nech sa páči pán Mikolášik. A treba pridávať e,

máme prakticky pokryté všade už e, v európe e, túto možnosť na vyšetrenie len twenty žien e, v zmienenom veku túto možnosť využíva čo je však škoda lebo by sme mohli preventovať mnohé zhubné ochorenia. ďakujem pekne. terveenä ikääntymisen teemavuonna on todellakin tarpeellista téma zdravia u starších ľudí práve spoločnosti e, má e, byť e, stredovanou pozornosti, ktorá stále starne a šírenie a liečba chorôb z hospodárskych vodov je stále ťažšia pretože úroveň príjmov a dôchodkov žien je dosť zlá a preto nedostávajú dostatočné, dostatočnú zdravotnú starostlivosť. A toto um, postihuje hlavne život starších žien a toto sú témy, ktoré treba často diskutovať aj na verejnosti. A toto Eh, súvisí s problémami zdravia a financií starých eh, žien. Už eh, nemôžem nikoho vyvolať v rámci spontánej rozpravy. Ehm, prosím o porozumenie a najprv dám slovo komisárovi Antonovi Borgovi. Nech sa páči, prvýkrát v plene. Thank you very much, Mr. President. A few words... Ďakujem Pán predseda, pár slov po taliansky, eh, pánovi Angelili. Eh, ďakujem spravodajkyni za eh, túto vyčerpajúcu správu, ktorá určite veľmi prispieva k našej snahe zlepšiť zdravie európskych občanov, osobitne žien. A v prvom rade chcem povedať, že e, veľmi súhlasím s tými obavami, ktoré boli vyjadrené v e, tejto správe, ktoré e, zdôrazňujú veci, ktoré by sme mohli urobiť lepšie a mali by sme robiť lepšie. A teraz prejdem do angličtiny. Správa jasne naznačuje, že sú choroby, ktoré postihujú hlavne ženy, ako napríklad osteoporóza a um, choroby, ktorých výskyt je väčší u žien ako u mužov, ako napríklad Alzheimerová choroba alebo depresia a um, e, choroby, ktorých výskyt u žien e, narastá, ako napríklad e, rakovina pľúc alebo kardiovaskulárne ochorenia a chcem vás uistiť, že sa budem snažiť čo najviac, aby som riešil terajšiu situáciu pohľavie e, je e, faktorom zdravia a kvality a toto e, bolo zohľadné v našich prípravách a komisia sa angažuje v tejto oblasti napríklad pri starnutí a chronických chorobách a kvalite života. A starnúca spoločnosť kladie osobitný dôraz na zdravotníctvo, pretože Európania žijú dlhšie, ale priemere 25 svojho života prežíva žena v zlom zdraví a ak e, nebudeme konať tak, že nebudú trpieť dlhšie a dlhšie od chronických chorób. a toto nie je priateľné a keď nič neurobíme, e, tak to tiež e, nemáme na výber. A nesmieme rozmýšľať tak, že chronické choroby sú nevyhnutný dopad e, starnúcej spoločnosti. Môžeme e, robiť niečo preto, aby sme predchádzali e, chronickým chorobám alebo zmenšovali ich účinok. Nie všetky chronické choroby môžeme predísť, ale mnohé z nich môžu byť a členské štáty by mali vytvárať správne podmienky, aby pomohli ľuďom sa správne rozhodnúť v každodennom živote. A stratégia v roku 2011 až 15 e, zahrňa aj e, rodové otázky zdravotníckej politiky. A prvý krok je podporiť e, rodové hodnotenie dopadu, ako to robí komisia. A stratégia podporuje potrebu rodovej rovnosti v zdravotníckej politike hlavne v súvislosti s HIV AIDS, eh, tabakizmom a rakovinou. A tiež mi e, dovolte spomenúť eh, partnerstvo Európskej komisie pre aktívne starnutie a zdravé starnutie. Toto partnerstvo ponúka spoločné zdroje a už sme videli, ako rôzni hráči pripravujú akčné plány, ktoré sa zameriavajú na inovatívne činnosti, prevenciu chorób a včasnú diagnózu a liečbu a starostlivosť a aktívne starnutie a život. A viaceré organizácie e, sa zoberie problémy, ktoré osobitne postižili. Komisia pracuje na prevencii v rôznych oblastiach a s rôznymi prístupmi. Napríklad platforma o vyžive dieťa a fyzickej činnosti a práca o škodlivej spotrebe alkoholu a činnostiach, e, ktoré majú podporovať ľudí, aby prestali fajčiť. A dúfam, že čoskoro sa nám podarí e, vyknožiť fajčenia k e, fajčeniu. E, chcem upozorniť, že stále zvyšujúci sa počet žien, ktoré fajčia, hlavne mladých žien. A zdravotné faktory sa menia v EÚ a toto musíme tiež zohľadniť v našom úsilí prevencie a tieto podľa toho prispôsobiť a súhlasím teda, aby sme zabezpečili rodový aspekt e, pri prevencii a liečbe a preto by sme mali čoskoro začať pracovať na projekte, ktorý je zameraný na riešenie rôznych potrieb a postoja e, zameraného e, na diagnózu a prevenciu a liečbu chorobu žien a hlavne kardiovaskulárnych a preto chceme aj zlepšiť kvalitu E, zisťovania e, e, rakoviny prsníkov, rakoviny krčka, maternica, rakoviny hrubého čreva. le le débat et vote aura lieu demain à 12h. Končím rozprávu a hlasuje sa zajtra o 12. Teraz prejdeme k správe pána Ariasa Echeveria, dokončenie jednotného digitálneho trhu a dávam slovo spravodajcovi 4 minúty, nech sa páči.